Allora, cari colleghi, eh, anche se siamo non ancora completi... Mi ricollego via. dovolte, aby sme začali. Chcel by som vás eh, v prvom rade požiadať, aby sme sa postavili a uctili si minutou tých eh, obete smolenskej tragédie pri ktorej zahynulo 96 osob vrátanie pána Kačinského poľského e, prezidenta, prvej dámy a viacerých poslancov a významných e, osobností polskej spoločnosti spolu s posádkou tohto letadla. A touto minútou tých, aby sme chceli viedriť súcit s rodinami e, obetí a s polským ľudom. Grazie. Possiamo sederci. Ďakujem pekne, poprosím vás, aby ste sa posadili. Dnes e, e, náš program predpokladá výmenu názorov s pánom Oskarom Fernandesom Tarankom, pomocníkom generálneho tajomníka e, OSN pre politické záležitosti táto výmena názorov bola e, organizovaná spoločne s e, Výborom pre rozvoj a chcel by som čo najsrdečnejšie uvítať podpredsedu tohto výboru, ktorý bude spolupredsedať na tomto stretnutí. V mene nás všetkých by som chcel poďakovať nášmu hostovi. za recepciu, ktorú eh, usporedal a za veľmi zaujímavé mm, rozhovory eh, pri OSN s predstaviteľmi eh, Výboru pre zahraničné záležitosti v roku 2009. Chcel by som vám všetkým pripomenúť, že pán Taranko, Fernández Taranko je argentinským politikom, bol menovaný do tejto funkcie v roku 2009 a viac ako 25 e, rokov pôsobil v OSN a má skúsenosti nielen e, z činnosti v ústredí, ale aj pracoval v teréne. Jeho návšteva nám poskytuje vynikajúcu príležitosť propagovať činnosť OSN počas nového funkčného obdobia parlamentu a posilniť spoluprácu medzi výbormi parlamentu eh, v otázkach, ktoré majú eh, globálny význam. Nechcel by som eh, viac brať čas nášho významného hostia. Odozdávam vám slovo a veľmi sa tešíme na to, čo poviete. Máte zhruba 15 minút na svoje vystúpenie a potom by sme otvorili rozpravu podľa toho, koľko ľudí sa prihlási, rozhodneme, koľko času bude mať k dispozícii každé poslanec. Takže nie sa páči, pán Fernández Taranko. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať e, výboru pre záležitosti, zahraničné záležitosti a najmä predsedu e, pána Albertinio za srdečné uvítanie, e, aby sme mohli osloviť tento významný parlament v otázkach partnerstva a vzťahov medzi e, OSN a Európskou úniou, e, vzťahov, ktoré sa vyvíjali počas viacerých rokov. E, som tu prvýkrát vo svojej novej funkcii a keďže som nastúpil iba pred nedávnom na sekretariat OSN, predtým som bol rezidentným koordinátorom v Tanzánii a mnohé reformy OSN eh, sa predkladajú ako jednotný proces, ktorý má veľkú podporu európskych členských štátov v Tanzánii. Tanzánia zohráva dôležitú úlohu, pretože je významným príjemcom finančných zdrojov, ktoré boli podporené parlamentom ako eh, rozpočtová podpora Taktiež to podporuje aj reformu e, činnosti OSN v teréne. Bez toho, aby som zachádzal do detailov, e, chcel by som povedať, že to je svedectvom veľkých význam, e, ktoré budú riešiť parlament, komisia a rada po schválení Lisabonskej zmluvy a pri realizácii nových štruktúr a spôsobov činnosti. E, e, našou veľkou výzvou v teréne je integrovať mandáty e, viacerých európskych prepačte, agentúr OSN koherentným strategickým spôsobom, vzájomne doplňujúcim spôsobom, aby sme mohli zabezpečiť rozvoj a humanitnú pomoc Podarilo sa nám vytvoriť e, e, jedinečné formuly e, financovania, ktoré umožňujú vytvoriť trastové fondy a zmenšujú konkurenciu medzi jednotlivými inštitúciami, pokiaľ ide finančné prostriedky a riešiť strategické priority tanzanijskej vlády a môžeme prechádzať od projektov k konkrétnym politickým strategickým otázkam, posilňovať normatívne aspekty činnosti, OSN. Umožňuje to nám formulovať spoločné programy, strategickú víziu, programový prístup a e, e, vytvárať spoločné priestory pre viaceré agentúry a spoločný systém riadenia. A napokon máme aj jednotné mechanizmy komunikácie a vytvárame e, pozíciu koordinátora OSN, ktorý hovorí v mene viacerých inštitúcií OSN. Čiže do značnej miery reformy OSN, ktoré sa realizujú nie len v Tanzánii, ale v eh, Kapverských ostrovoch, eh, Vietname, Indie, hovoria taktiež aj o výzvach e, súvisiacich s realizáciou Lisabonskej zmluvy. Veľmi rád e, vystupujem pred vami, pretože zohrávate veľmi dôležitú úlohu pri e, rozhodovaní o e, vyčlenení finančných prostriedkov a e, E, veľmi proaktívne pristupujete k reforme OSN a mm, OSN potrebuje e, významnú účasť e, Európskej únie a dúfame, že keď budete realizovať inštitucionálne reformy u, seba, budete aktívne spolupracovať a pomáhať reforme OSN, pretože strategické E, partnerstvo s OSN, s touto univerzálnou organizáciou, ktorá sa zakladá na spoločných hodnotách, si vyžadujú e, e, významnú podporu parlamentu a inštitúcií európskych spoločenstiev z hľadiska ochrany multilateralizmu a poskytujú podporu a zdroje, ktoré umožňujú nám vykonovať svoju činnosť ako najproaktívne. Témou dnešného vystúpenia je skôr e, predchádzanie konfliktom, e, e, mediácia a sprostredkovanie. Počas niekoľkých mesiacov sme mali niekoľko základných správ, ktoré sa venujú jednej téme. Veľa sa diskutuje o význame mediácie z hľadiska predchádzania konfliktov. Hovorí sa o preventívnej diplomácii a o význame sekretariátu a odboru politických záležitostí, ktorí musia operatívne eh, predchádzať konfliktom. Diskutuje sa o eh, stále rastúcich nákladoch udržanie eh, mieru. Teraz máme viac ako 115 tisíc vojakov, ktorí sa zapodevajú operáciami pri dodržovaní mieru. Napríklad v jednej krajine je e, viac e, vojakov OSN, ako bolo mobilizovaných počas prechádzajúcich desiatich rokov. Mimochodom, Svetová banka e, vo svojej sprave bude sa sústredovať na náklady konfliktov, ktoré znaša medzinárodné spoločenstvo pri zvládaní konfliktov. Čiže o tom sa diskutuje v Bezpečnostnej rade a na valnom zhromaždení z hľadiska koncepčného prístupu k e, udržovaniu mieru a prevencie. Ani v poslednom rade ide o e, e, revíziu komisii určenej na dodržovanie mieru, jej štruktúru. Taktiež aj vy ste dôležitou súčasťou a prvkom architektúry mieru a bezpečnosti. Pre pracovníkov OSN je veľká výzva, ako integrovať piliere činnosti OSN, ľudské práva, humanitné aktivity, rozvoj s agendou mieru a bezpečnosti. Ak poznáte OSN, sme rovnako komplikovaní ako viaceré inštitúcie EÚ. Je tu tendencie fragmentácie, licity e, konkurencie a to si vyžaduje e, jednotné konanie, dohodu o dielbe práce, o zodpovednosti z hľadiska riadenia. Jednou z veľkých výziev, ktorú má e, odbor politických záležitostí, spočíva v transformácii existujúcej kultúry, ktorá sa zakladá na politických analýzach a Eh, odporúčaniach, ktoré dostáva generálny tajomník a rôzne riadiace štruktúry OSN. Z toho musí eh, vzísť eh, odbor, ktorý bude podstatne aktívnejší z hľadiska prevencie a sprostredkovania. Tento odbor je taktiež orgán, ktorý poskytuje pomoc z hľadiska voleb. Práve tu e, sa realizuje úloha OSN pri zabezpečení dôveryhodných volieb a politické hodnotenia a e, e, podmienok na realizáciu volieb a mnohé organizácie ako UNDP taktiež zabezpečujú aj technickú podporu pri budovaní kapacít s tým, aby volebné cykly a samotné voľby sa uskutočňovali čo najprofesionálnejšie a efektívnejšie. Ale viac by som sa chcel venovať otázke institucionálnych kultúrnych zmien a vytvoreniu nového nástroja, a teda jednotky na podporu mediácie alebo sprostredkovania. Je to nová medziodborová jednotka, ktorá e, má svojich odborníkov v oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité pri napomáhaní e, politickým procesom. Napríklad je to Eh, odborné eh, skúsenosti v oblasti reformy eh, orgánov bezpečnosti, ústavných orgánov, dohôd o delbe moci, rokovaní o miery, rôznych metód. A je to aj otázka poskytovania odborných skúseností nielen v rámci OSN pri operáciách na udržovanie alebo podrži, pomoc mieru, Ide o služby, ktoré sa poskytujú e, celému systému OSN. Stále viac e, pomáhajú našim e, koordinátorom na mieste, mimo jednotlivých misií. A čo je obzvlášť dôležité pre vás, je to, ako posilňujeme kapacity regionálnych organizácií, aby mohli zahrnúť aj takéto jednotky na mediáciu, na sprostredkovania a aktívne sa zapodevať preventívnou diplomáciou. A z tohto hľadiska rád e, podávam správu, že vďaka úzkej spolupráci s Úniou e, máme vzájomne výhodné partnerstvo, jednak dostávame vašu štiedru podporu pri e, financovaní niektorých funkcií na našom odbore, najmä pokiaľ ide o svetových odborníkov a OSN tiež podporuje Európsku úniu, keď sa vytvára e, takáto mediačná jednotka, ktorá bola prednedávnom vytvorená a dostáva podporu e, z odboru politických záležitostí, ktorý ju posilňuje. Prikladáme veľký význam e, spolupráci s regionálnymi organizáciami, či už ide o Africkú úniu, ASEAN, mnohé problémy mieru a bezpečnosti nie je možné riešiť iba na úrovni OSN a naša spolupráca s regionálnymi organizáciami je osobitne dôležitá, má multiplikačný účinok vo viacerých prípadoch a zabezpečuje jednotnejšie e, konať a zasahovať v prípade potreby. Samozrejme, že Európska únie je to iný druh regionálnej organizácie. Táto organizácia má globálny do- dopad, má významný hlas zdieľame veľmi obdobné e, hodnoty a normy a môžeme spolupracovať a veľmi dobre spolupracujeme. Je zaujímavé, že sme najmä v Tanzánii e, e, realizujeme jednu z možností, ktorá zabezpečuje inkluzívny prístup k programovaniu a rozhodovaniu pri prideľovaní finančných prostriedkov. Spolu s nami sedia nielen zastupcovia vlády Tanzánie a darcovských organizácií alebo štátov, sú tam aj zastupcovia e, tanzanijského parlamentu. Nazdávame sa, že toto e, participačné hľadisko, otázka zodpovednosti je veľmi dôležitá pri realizácii aj našej vnútornej reformy. Len som chcel poukázať, nakoľko je dôležité pre nás, e, aby sme oslovili vás, poslancov, a nakoľko je dôležité, aby sme získali vaše otázky, vaše reakcie, e, vaše hodnotenie našej činnosti, e, toho, ako by sme mohli zefektívniť našu spoluprácu. Veľké výzvy, ktorým čelíme my v OSN, to sú výzvy integrácie. Ako by sme mali integrovať rôzne piliery OSN a generálny tajomník vytvoril osobitné skupiny aj na úrovni najvyššieho vedenia, e, ktoré sa venujú e, realizácii reform a operačných zmien. Toto všetko súvisí s vodcovstvom, s tým, ako e, vytvárame jednotné týmy, jednotné vízie a ako používame zdroje na podporu týchto vízií a stratégií a v tejto oblasti mimoriadne dôležitá je spolupráca s Európskou úniou. Viac ako 40 rozpočtu OSN pochádza e, z Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií únie a sme mimoriadne povďační členským štátom, za e, vašu participáciu nielen pri podpore humanitných e, aspektov, ale stále viac pri nastolení mieru a bezpečnosti. Vieme, že nemáme k dispozícii veľa času a preto by som chcel záverom vnímame e, výzvy Lisabonskej zmluvy ako výzvy reformy organizácie OSN a veľmi radi by sme sa dozvedeli viac, ako by sme mohli prehlbiť našu e, spoluprácu e, e, namestník generálneho tajomníka pri nedávnom zverejnil túto správu, kde sa veľmi podrobne hovorí o vecnej spolupráci medzi OSN a EÚ. A chcel by som ešte raz využiť príležitosť a poďakovať vám za aktívnu spoluprácu, za aktívny záujem, záujem o reformy OSN najmä pokiaľ ide o našu činnosť v oblasti e, mieru a bezpečnosti. Ďakujem pekne. E, e, Ďakujem pekne, pán doktor Fernández Taranko. S kolegami z DV sme sa, s kolegom Devem sme sa dohodli, že on bude viesť túto debatu, keďže dnes obaja sedíme pred predsedníckým stolom. Pán kolega, nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať e, za to, že som prišiel ako jeden z našich hlavných partnerov. Bol som v OSN na voľnom zhromaždení, e, keď sa komisia pre udržovanie míru bola zriadená ešte za čias Kofiho Anana a hrala tam veľmi dôležitú úlohu vytváranie štruktúry a eh, komisia bola hrala veľmi dôležitú úlohu, hrala dôležitú úlohu pri eh, uskutočňovaní týchto eh, vízií. Popri parlamente, teda parlament tiež odsúhlasil viacero správ, jednu z nich asi pred rokom. Teraz by som chcel odovzdať slovo kolegom, pánovi Ďakujem pekne. Pán Taranko, už sme sa stretli v New Yorku a mám niekoľko otázok a aj niekoľko informácií. Najskôr ste hovorili o spolupráci medzi Európskou úniou a OSN pri predchádzaní konfliktom a posilňovaní mieru. To patrí do vašej kompetencie. Tam, kde ide o vytváranie mieru. EÚ má k dispozícii stabilizačný inštrument 20 miliónov eur na obdobie 2009 až 2011. Z týchto prostriedkov sa ale nič neminulo, aby sme prispeli k práci tohto výboru OSN. Radi by sme vedeli, ako vyzerajú tieto mechanizmy, ako sa spolupracuje s EÚ a radi by sme potom uh, sa o tom veľmi v úzkej spolupráci radili, pretože nie je len o prostriedky a koordinačné metódy, ktoré sú dôležité, pretože máme rovnaké ciele. A ďalšia vec, ktorej som sa chcela venovať, ak existuje nejaký konflikt, kde už mnoho rokov sa nič nedie, a to v západnej Sahare, kde e, sú veci strnulé. OSN sa tu výrazne zasadzuje. Bude sa OSN zaoberať touto témou alebo obnoví mandát? A snáď, či vymenuje zvláštneho zástupcu po tom, ako navštívi tento región, ako vyzerajú perspektívy. Ďakujem. Um, en español, en inglés. O... Whatever, Eh, in, in Chinese, no, <laughs> not yet.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 Ďakujem pekne, pán predseda. Bohužiaľ, mám ešte iné schôdzky, ponáhľam sa, ale nechcel som byť taký um, neúctivý, že by som nepočkal na odpoveď a ja chcem nášho hostia veľmi srdečne pozdraviť. S kolegom Lambsdorfom sme ho navštívili v New Yorku v novembri a veľmi sa tešíme skvelým vzťahom medzi EÚ eh, e inštitúciami a OSN, najmä v parlamente. Tam sme zaznamenali výrazné príspevky Európskej únie k rozpočtu OSN a aj jednotlivých agentúr. Aj pre mňa je Sahara veľmi dôležitá. Vieme, že v návrhu eh, programu pre plénum sa objavil e, návrh na um, nalíhavú tému týkajúco sa západnej Sahary a práve preto by som sa chcel opýtať, aká je situácia s ľudskými e, právami v tejto oblasti? Máme, zažili sme tu um, štrajk aktivistov, ktorí hľadovali. Radi by sme um, zistili a vedeli od vás, aká je tam situácia. Je to veľmi zvláštna otázka a prenechávam vám to. Je mi jasné, že to je veľmi citlivá otázka. Ako poslanca Európskeho parlamentu ma to veľmi zaujíma. Ako to vyzerá v samotnej organizácii? Či kandidát Európskej únie, pán Michel, náš kolega, bývalý komisár nebol tým kandidátom, ktorý bol zvolený. Čo to znamená? Ako vidíte tento postup pri voľbe? Ďakujem. No, no no v tomto momente by som sa nechcel vyjadriť k téme západnej Sahary, to by som rád zopakoval. Je to téma, ktorá je prioritná je to veľmi citlivá situácia. A samozrejme, že to závisí od toho, ako sa budú správať zodpovedné strany a ako pristúpime k téme ľudských práv. Samozrejme, že sme veľmi presne pozorovali, čo sa tu dialo a samozrejme, že sa to odrazí aj v správe, ktorá bude vydaná. Keďže som vo svojom úrade eh, len nedlho, musím povedať, že moje oddelenie nie je zodpovedné za západnú Saharu, ale za Blízky východ. Takže správy, ktoré tu dostala Bezpečnostná rada, sú samozrejme dôležité, ale pýtam sa, E, sám seba, e, či e, sa pred zverejnením tej správy alebo až potom k tomu vyjadri, takže ja by som rád zvolil tú verziu nevyjadrovať sa pred predložením správy. Čo sa týka voľby predsedu v generálnom zhromaždení, Samozrejme, že členské štáty sa tu musia zmobilizovať a mesiace pred samotnou voľbou faktory, ktoré tu boli podstatné pri tejto voľbe predsedu, prezidenta. Odrážalo to pozíciu jednotlivých krajín a skupín krajín a vyvrcholilo to vo voľbe nového predsedu. Ďakujem veľmi pekne e, e, vám a Ignácio za túto otázku. Alexander Graf Larmsdorf, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Nož v prvom rade ďakujem za e, vynikajúcu prezentáciu. Veľmi dobre sa to počúvalo. Ne v poslednom rade aj preto, že aj my realizujeme reformu. Vytvárame niečo ako diplomatickú službu Nebudem e, vám hovoriť o našich nejakých vnútorných e, organizačných problémoch, ale e, vaše vyhlasenie, ktoré sa týkajú riadenie, ktoré sa týkajú riadenia konfliktov, prevencie, mali by byť pre nás inšpiráciou, keď my diskutujeme o vytvorení našej vonkajšej akčnej služby. Treba premyslieť civilné a vojenské prvky a bezpečnosť a rozvoj musia ísť ruka v ruke. Je to jasné. Mal by som dve otázky, ak dovolíte. Ja som pocitil určitý optimizmus, keď ste e, spomenuli väčší dôraz na náklady udržovania mieru a diskusie o novej koncepcii udržovania mieru a preventívnej diplomácie na strane druhej. súvisí ten optimizmus e, a zda s tým, že e, e, vidíte, že prichádza viac finančných zdrojov, pretože potrebujete realizovať toto všetko, ale keď navštevujeme New York rok čo rok, dostávame dojem, že máte vynikajúcich odborníkov, vynikajúce nápady, koncepcie, ale má veľmi málo zdrojov na ich realizáciu. Či súvisí tento optimizmus aj s nejakými možnými zmenami aj v tomto smere? Druhá otázka súvisí s predchádzajúcim e, vašim pôsobením e, v Tanzánii a s africkými záležitostiami, i keď nie len s nimi. Spomenuli ste, že odborníci na e, úspor, ústavné reformy, spoločné vzdelanie moci, spadajú pod e, váš mandát po e, voľba v Kenii. E, váš tým podporoval Kofi Anana a v dôsledku toho sa zradila vláda národnej jednoty. Samozrejme, z časti to uvádzam v uvozovkách, pretože, pokiaľ viem, Odinga neprejavuje takéto znamy. Kenia sa nevyvíjala veľmi pozitívne. Zimbabwe, veľmi podobná situácia boli e, sfalšované e, voľby a e, bola tam snaha vytvoriť vládu národnej jednoty medzi Mugabem a Cvangirajom. Ani tam sa to nejako veľmi dobre nezvedčilo. Čiže otázka, ktorú by som chcel položiť, či netreba uvažovať o nových možnostiach delby moci, o nových prístupoch s tým, aby sme sa dostali z tejto slepej uličke, keď po voľbách dochádza k výbuchu, ako to bolo v Kenii, ale aj inde. Takisto očakávame väčšie e, e, voľby aj v Tanzánii v druhej polovici tohto roku. Well, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj veľmi rád vás opätovne vidím. A som veľmi rád, že ste položili otázku, ktorá umožní mi e, venovať sa veľmi zložitým delimitujúcim faktorom OSN do značnej miery hybnou sílou reformy a koherentného, prípadne nekoherentného prístupu e, e, sú faktory, ktoré korelujú e, s koherentnými alebo nekoherentnými mechanizmami financovania činnosti OSN. Myslím si, že tu ste si zvykli na spoluprácu s partnermi v otázkach rozvoje, humanitnej pomoci a v oblasti bezpečnosti a mieru e, je to zložitejšie. Náš odbor dostáva svoj rozpočet veľmi e, zastaralým spôsobom a to je veľmi e, odlišné od odboru politických záležitostí, kde je urychlený spôsob. Keď Bezpečnostná ráda sa o niečom rozhodne, to sa stáva zákonom a okamžite sa poskytujú zdroje a v, na našom odbore musíme prejsť e, cez viaceré výbory, e, viaceré postupy, všetko zdôvodniť, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale rozpočtový mechanizmus e, nezodpoveda úlohám, ktoré máme. Napríklad máme veľký problém z hľadiska cestovných nákladov. Našťastie dostali sme 14 nových pracovných miest Eh, obnovili sme našich pracovníkov, eh, omládli, eh, omládli naši spolupracovníci, máme veľa odborníkov, ale musíme mobilizovať zdroje, aby sme mohli niekoho poslať lietadlom, aby riešili problém ešte predtým, ako sa stane domenou vojenských operácií na nastolenie mieru. Otázka proaktívnych diplomatických kapacít je súčasťou získania zdrojov. Samozrejme, musíme predovšetkým využiť základné zdroje, ktoré umožňujú e, nášmu odboru konať, ako to vyplýva z charty OSN. Ale stále viac musíme získavať aj mimo rozpočtové e, e, zdroje. Nechcem podrobne hovoriť o technických aspektoch, ktoré financujú také prvky činnosti, ktoré zvýšujú náš E, operačný význam a môžeme riešiť úlohy, ktoré neboli našimi pôvodnými úlohami, ale teraz sa požadujú nielen zo strany členských štátov, ale aj majú o nich záujem aj regionálne organizácie, ktoré stále musia riešiť cezhraničné konflikty riešiť e, e, problémy, ktoré e, presahujú e, hranici jedného štátu a dotýkajú sa viacerých krajín a musíme teda mm, mm, spolupracovať s regionálnymi organizáciami a snažíme sa riešiť e, s tým súvisiace problémy. Nechcem hneď e, to tak formulovať, ale máme špeciálny materiál, ktorý e, rieši naliehavé potreby nášho odboru z hľadiska financovania táto príručka e, e, popisuje to, ako môžeme posielať e, našich odborníkov, aby sme pomáhali našim týmom a regionálnym a iným organizáciám. Pokiaľ ide o dohody o delbe moci, myslím si, že máte naozaj pravdu. Našim hlavným zámerom je predovšetkým predchádzať násiliu, konfliktom, snažiť sa e, zabezpečiť stabilizáciu situácie a do značnej miery všetko, čo sa udiela v Keni, súvisí s e, e, zložitou štruktúrou OSN. Nie sme jediným e, aktérom v teréne, aj OSN, prepačte, aj Európska únie je tam tiež zastúpená, aj členské štáty tam aktívne konajú, takisto aj regionálne organizácie. Je to veľmi dôležité hovoriť o tom, ako sa zúčastňujeme mierových e, rokovaní, aké máme e, um, alternatívy, možnosti a takisto, ako by sme mohli spoločne financovať e, odborný výcvik a spoločné nasadenie nielen odborníkov OSN, ale stále viac spoločne nasadzovať expertov, ktorí dokážu riešiť mnohoraké problémy, komplexné problémy a snažíme sa pôsobiť stále operatívnejšie, pretože e, tento dopyt a potreba je obrovská. A ne v poslednom rade by som chcel zdôrazniť význam spolupráce e, aj s takými organizáciami ako UNDP, e, Úrad pre prevenciu kríz takisto zohráva dôležitú úlohu aj pri obnove po prírodných katastrofách, taktiež aj poradcové v oblasti mieru rozvoja predstavujú novú e, líniu programových e, zásahov e, pri riešení problémov sociálnej súdržnosti, inklúzie, participácie na politických procesoch. Snažíme hľadať nové prístupy, ktoré podporujú takéto partnerstvo a potrebu pôsobenia v teréne. Veľmi radi by sme samozrejme spolu s vami rozobrali aj podrobnosti našich konkrétnych finančných potrieb. Ale ďakujem pekne, že ste nastolili túto otázku. Ďakujem za komplexnú odpoveď. Pani Kašu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tiež by som sa pripojiť k pozdravom a vďake za vašu účasť. So, minulý rok som bola tiež členkou e, o, delegácie OSN čo sa týka medializácie, to je aj naša zodpovednosť. A moja otázka sa týka súčasnej situály. Čo môže vykonať e, OSN v tejto veľmi tvrdej situácii, pretože e, teda hlavne v oblasti rokovaní e, pretože problém je strata dôvery medzi dvoma stranami, teda Izraelčanmi a Palestínčanmi. Čo sa týka aspektu rozvoja. Viete, že v tomto regióne je EU dôležitým donorom, ale napríklad aj v oblastiach, e, ako napríklad Haiti, kde sme zaviedli množstvo pobrakov, programov. Moja otázka je, že či je tu koordinácia miesto medzi OSN a EU a či všetky tieto e, programy a tieto e, príspevky, respektíve teda prostriedky, aby boli sprístupnené čo najširším subjektom, ktoré e, túto pomoc potrebujú. Ďakujem, e, som rád, že vás znovu vidím. Mm, myslím, že je to mimoriadne dôležité a som veľmi rád, že tu spoznávam túto členov parlamentu, ktorí vlastne spolupracujú a komunikujú s OSN. A vlastne vidíte, že koľko, akú váhu pripisujeme týmto konzultáciám a e, e, vašim príspevkom. A, e, Takže vaš, vaše príspevky e, veľmi silne ovplyvňujú e, našu prácu a aj to, ako môžeme spolupracovať. Čo sa týka Blízkeho východu, e, tajomník rady, e, má na webe najnovšie aktuálnejšie, e, najaktuálnejšie aktualizované informácie a v súčasnosti to správa o jeho navšteve v Palestíne a v Izraeli následne po zasadnutí kvarteta. Eh, je veľmi zaujímavé mm, vidieť a aj cítiť eh, eh, ako jednotnú, čoraz jednotnejšiu a silnejšiu, vážnejšiu úlohu hlas má EÚ v rámci činnosti kvarteta. Aj v oblasti politickej je to mimoriadne dôležité, pretože úloha kvarteta E, je vlastne rokovanie, e, mierové rokovania. E, toto sa stále mení, stáva sa čoraz operačnejším a mení svoje zamerania podľa jednotlivých aktérov a ich dôležitosti. Čo sa týka, čo sa deje v teréne, situácia samozrejme je veľmi komplikovaná, čo sa týka Eh, západného pobrežia OSN tu hra dôležitú úlohu eh, pri podpore premiéra Fajata a agendy pre štátnictvo a rozvoj. Eh, Robert Cery hrá veľmi dôležitú, dôležitú pri napomáhaní koordinácie medzi kľúčovými aktérmi mm, a podporuje e, prácu e, e, vyslancov ako špeciálnych vyslancov ako Tony Blair a tak ďalej. Čiže je to vlastne veľmi taká operatívna línia alebo rameno, tak povediac, OSN pri budovaní palestinskej občianskej spoločnosti. A dostávame od vás tiež veľkú podporu, aj prostriedky a e, podporu mechanizmov. Čiže vlastne táto e, oper, operatívna e, jednotka je vlastne mm, tým akčným ramenom a mm, vlastne napomáha tomu, aby sa Eh, rodina OSN eh, viac eh, tmerila. Čo sa týka Gazy, mm, sú obmedzené stavebné materiály, ktoré sú potrebné na obvodu, obnovu a budovanie infraštruktúry. Spomínate Blízky východ. Myslím, že jedna z tých pridaných hodnot, ktoré prináša OSN, mandát sa preverí, eh, aby sme si preverili, ako jednotlivé eh, ako by mohli byť jednotlivé agentúry, ich činnosť koordinovanejšia, integrovanejšia a takisto eh, prepojená z, v rámci spolupráce s EÚ. E Ešte, pán predseda, jedna otázka. Chcem povedať, že eh, pani Barbara Shenstone eh, mala veľmi dobrú prezentáciu na pôde parlamentu, ale je veľmi ťažko eh, si preveriť, ako skutočne prebiehajú veci, čo sa deje naozaj E, v Gáze, ona hlavne teda sa zaoberá a zodpovedá na západné, západné pobrežie. Ale je veľmi dôležité, aby sme boli stále informovaní. E, ďakujem pekne. E, čas sa nám kráti, tak by som chcel vyzvať troch kolegov, aby po sebe položili otázku a potom sa bude odpovedať spoločne. Najprv pán Landsbergis alebo pani Scholz. Ďakujem, pán predseda. Pán Scholz, a ja som bol členom delegácie v New Yorku. Som veľmi rád, že máme možnosť pokračovať vo výmene názorov aj v Bruseli. Dúfam, že to vysiela dobrý signál že možno, že budeme to e, robiť častejšie. Aby som to zastručnil, Spomenuli ste, že ide o nový prístup, o snahu uplatniť preventívnu metódu, e, pôsobiť aktívnejšie a nedovoliť konfliktom, aby sa e, vymkli spod kontroly. E, chcem sa opýtať, či uvažujete v systéme OSN o financovaní rozpočtu vašich organizačných zložiek, aby mohli naozaj konať efektívne tým spôsobom, ktorý ste popísali. Dve konkrétne veci. Ešte sa vrátim k e, záležitosti Gazy. Gaza to už je postkonfliktná situácia. Mm, máte tu veľkú úlohu, ale e, predstavme situáciu pred vypuknutím konfliktu. Ako e, predpokladáte, by Európania v rámci OSN mohli e, zobrať väčšiu zodpovednosť na seba v tomto smere. Po druhé, ako hodnotíte situáciu v Kyrgyzsku? Aj tam e, je situácia už postkonfliktná a mohli by ste mm, poskytnúť rozvoju novú perspektívu. Ďakujem, pán Scholz. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Pán Landsberg, ďakujem, pán predseda. Vážne pán e, e zastupca generálneho tajomníku, tajomníka, e, kon, prevencia konfliktov sa veľmi ponáša na budovanie mieru. A jedným z nástrojov predchádzania e, ozbrojených konfliktov v niektorých prípadoch je prítomnosť vojakov OSN. Možno, že by bolo veľmi užitočné z hľadiska skutočných a zmrazných konfliktov, keby e, sa skoncovala s e, bojmi, aby e, sa z toho nie vzniklo zároveň ozajstná vojna. Napríklad v Gruzínsku bola snaha a Tbilisi získať vojakové sen do Južného Osecka a Abcházska. Bohužiaľ, táto žiadosť bola zamietnutá a navrhlo sa, aby sa pokračovala s e, ruskými vojakmi ako e, e, mier, mierovými jednotkami, čo samozrejme protirečí zásade nezaujatosti. A samozrejme to nemohlo zabraniť vytlačeniu gruzinských vojakov, Mm, Nezabranila to e, snahám e, zmeniť e, politickú mapu. Nemohol by váš úrad, či už všeobecná, alebo váš konkrétne, uznať, že je tu šťastie aj vaša vina, podiel zodpovednosti za to, čo sa tam udialo. Potom ako OSN zamietlo žiadosť nastúpiť tam a predísť vojne. Ďakujem. Aké závery by ste mohli z toho vyvodiť do budúcnosti? Ďakujem veľmi pekne a napokon posledná otázka v tomto kole. Pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že náš dnešný host je tu dnes s nami a rád by som predniesol jednu poznámku. Čo povedal už pán Lambsdorff, vyvolalo moju pozornosť, hovoril o Afrike. Myslím si, že je to na najvyš zaujímavé, keď vidíme, či e, peace building, teda procesy na zachovanie mieru obsahujú, čo sa týka politických procesov. Celkom určite existujú určité procesy, kde treba povedať, že mier je veľmi krehký a kríza môže kedykoľvek vypuknúť. Exemplárnym príkladom toho je pobrežie Slonoviny. Rok čo rok sa ráta s voľbami, stále sa tam objavujú pozorovatelia OSN, sprostredkovateľia, avšak tento proces sa nedarí dotiahnuť do konca. Preto vyvstáva otázka, či sily na severe by mali byť odzbrojené pred voľbami, v deň volieb alebo jeden deň po voľbách. A kríza v tejto krajine ukazuje, v akých krehkých pomeroch sa to celé odohráva. A tieto sa môžu preniesť aj do iných častí Afriky. Um, sú možné rôzne scenáre. Prihlásil som sa do diskusie preto, aby som povedal, že dôležité nie je len to, aby sme zvládli krízy po voľbách, ale už pred voľbami, kde treba odzbrojiť uh, protagonistov a tak by sme potom mohli voľby zabezpečiť. Mohli by sme tam uh, napumpovať finančnú pomoc či už OSN alebo iné medzinárodné organizácie. Tieto by mali eh, potom zohľadniť tieto rôzne hry a scenáre, ktoré sú možné, eh, čo sa týka volieb. Ďakujem pekne, teším sa na vašu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. To sú veľmi eh, zložité otázky, ale zjavne svedčí o tom, no, koľko váš parlament sa angažuje a podrobne sleduje vývoj a je to svedectvom e, potreby toho, aby Európa bola e, e, ešte viac angažovaná, sa aktívnejšie zapodovala týmito otázkami. Samozrejme, sú tu určité nedostatky a možnosti reakcie. Pokiaľ ide o problematiku financovania, chcel by som ešte raz potvrdiť, že je to naozaj problém. Ako financujeme súčasné operácie humanitné, rozvojové, ale aj ako stále viac budeme financovať zložitejšie hľadiska politickej mediácie, vytvárania politického priestoru na to, aby zúčastnení mohli si vymeniať informácie a aktivnejšie sa zúčastňovať, participovať na riešení problémov. V prípade Gázy stále tam pôsobíme a to je napriek veľmi zložitej situácii. Ako viete, vnútorné e, e, nezhody medzi palestinčanmi e, ešte viac komplikujú poskytnutie podpory zo strany OSN, ale pôsobíme v teréne, stále máme v Gáze svojich spolupracovníkov a je veľmi dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo sa nadalej podielala na tejto činnosti, podporovala aktivity OSN, aby sme mohli podporovať aj obyvateľov Gázy. Čo sa týka Kyrgyzska, to je veľmi zaujímavé. Máme Centrum preventívnej diplomácie, ktorý sa zapodieva e, podporou piatich republik Strednej Ázie. A je to veľmi významný zdroj možných pnutí a nebezpečenstva. Rozmýšľame o tom, ako získať títo piatičlenské štáty do rokovania aj e, pokiaľ ide o vyžovanie prírodných zdrojov. To je veľmi komplikované, to si vyžaduje e, si sofistikované zásahy politicky, technicky a stálu prítomnosť. A zase otázka financovania činnosti našich úradov je obrovský problém, pričom nejde o obrovské e, sumy. E, ale potrebujeme prostriedky, aby sme e, mali tam svojich pracovníkov, aby sme spolupracovali s miestnymi koordinátormi a organizáciami. V Kyrgyzsku v súčasnosti generálny tajomník menoval e, osobitného predstaviteľa, ktorý e, je predstaviteľom Európskej komisie, pán Kubiš E, e, sprostredkoval e, kontakty medzi rôznymi osobitný vyslanec, má obrovské skúsenosti a spolupracoval aj s vami, aj s nami a je veľmi nápomocný pri sprostredkovaní kontaktov pri riešení tejto zložitej krízy. Táto kríza bola vždy latentná, vždy bola tam nejakým spôsobom e, skrytá, e, i keď bola prítomná. A je to otázka E, ako vytvárať kapacity na riešenie konfliktov v tej ktorej spoločnosti. Je to obrovská úloha a umožňuje to nám aj spolupracovať s niektorými štátmi. V otázke Gruzinska. stačí povedať, že do značnej miery to, čo OSN dokáže urobiť, sa diktuje členskými štátmi, najmä v prípade e, Gruzinska, E, je to otázka bezpečnostnej rady. To, čo sa nám podarilo urobiť e, z hľadiska e, katalizácie procesov je obmedzené ženevskými rochovaniami a mechanizme RPM. I PRM tu už treba povedať, že mm, schopnosť OSN e, e, angažovať sa závisí od dynamiky činnosti členských štátov a e, rozhodnutí, ktoré sa robia na tých ktorých fórach. Máme tam UNDP, predstaviteľ Vysokého komisára, máme špeciálneho predstaviteľa, ktorý realizuje podporné misie tento proces pokračuje. Generálny tajomník prednedávnom e, menoval Anny Trunena, ktorý by mal e, byť aktívne zúčastnený e, tohto procesu a mal by skúmať možné alternatívy. Priestor, ktorý má k dispozícii OSN, závisí od dôveryhodnosti našich nástrojov, od priestoru z hľadiska medzinárodnej legitimity. Takisto závisí od spôsobu vedenia a, a, a um, uplatnenie určitých mechanizmov. A neposlednom rade e, stielam e, vaše znepokojenie, čo sa týka e, nestabilných štátov a našej schopnosti zúčastňovať sa takýchto volieb, pretože takéto udalosti v súvislosti E, s voľbami vytvárajú násilné konflikty a e, v takýchto podmienkoch nie je možné e, to politicky riešiť bežným, normálnym spôsobom. Ide o určité hľadisko našej činnosti, ktoré, o ktorom stále viac uvažujeme. Ide najmä o spoluprácu medzi Európskou komisiou a OSN E, z hľadiska realizácie volebného procesu aj v rámci e, strategického partnerstva pričom je tu aj politické, technické hľadisko, e, ide o podporu volebných komisí, občianskej spoločnosti, vytvárania príslušných kapacít, ako aj možnosti rýchleho zásahu Je to aj otázka e, náležitého e, demokratického riadenia, demokratizácie spoločnosti s tým, aby takéto voľby e, sa nevnímali ako jediná možnosť riešenia určitých konfliktov. Existujú aj iné krajiny vo, svetu, vo svete, prepačte, aj, aj my e, tiež si berieme e, ponúčenie zo skúseností týchto štátov, aj OSN, aj e, Organizácia Africkej únie tiež zohľadne to, ako je možné použiť intervečné podporné nástroje s prehľadnutím na skúsenosti z minulosti. Áno, pobrežie Slonoviny je veľmi e, dôležitý prípad, ktorý hovorí o tom, čo by sme všetko mali tam uplatniť. E, teraz sme vytvorili subregionálny úrad. Budeme mať pána Dženita, e, osobitného predstaviteľa a vy budete môcť intervenovať v prípade politických kríz Možno, že často o tom sa nehovorí, ale sme intervenovali v Mauritánii, Nižere, Nigerii, v Somálii, Guinei, Bissau, je tam aj Togo, čiže náš odbor sa snaží, nemáme veľa zdrojov, ale snažíme sa byť proaktívni, snažíme sa riešiť konflikty. Možno, že nevždy o tom čítate v novinách, ale snažíme sa, i keď nevždy máme dostatok zdrojov pretože ľahšie sa získavajú e, e, zdroje e, na riešenie kríz, ktoré sú dobre známe a definované v porovnaní so snahou uplatniť, použiť zdroje na predchádzanie konfliktov, ktoré nie sú celkom dobre známe. A napokon ešte predposledná otázka, poslednú otázku položím ja. Rade by som vám chcel zaželať veľa úspechov vo vašej práci. Jeden z, pán Turk, vaš, jeden z vašich predchodcov bol prezidentom mojej krajiny. Mám ďalšiu veľmi horúcu e, otázku, kde budovanie mieru e, bola veľmi komplikovaná záležitosť a zatiaľ nemala veľký úspech. Hovorím tu o Sudáne. Um, konajú sa tam teraz voľby, neviem, či sa ukončia dnes alebo zajtra a ukončia sa s veľmi pochybnými výsledkami. Uh, bude víťaz uh, subjekt, ktorý E, ktorého e, hľadajú, hľadajú na základe zatýkaču a je tu veľmi e, neistá dohoda z Dohy a je to aj otázka, čo sa stane s referendum v Južnom Sudáne. Eh, chcem vám položiť otázku týkajúcu sa stavu spolupráce medzi Africkou úniou a OSN, pretože v minulosti eh, to bola veľmi eh, citlivá otázka a možno si vypočuť vaše hodnotenie možného scenária, scenára po voľbách v Súdane. Ehm, pán Kofi Agnán a teraz Banky Boon veľmi pozorne eh, vypracovávali eh, koncepciu ehm, zodpovednosti, eh, že teda medzinárodná komunita, spoločenstvo musí ehm, danému národu pomôcť E, si vybudovať e, e, vlastnú štruktúru, etablovať sa ako štát a potom zavieť si lepšie riadenie štátu. Teraz sa tato, tento proces stal oveľa dynamickejším, jasnejším. Rád by som vedel, ako sa e, vyvinuli koncepcie spred trotia, e, troch rokov. Čo sa stalo? Čo sa udialo s tým? E, boli ste schopní použiť tieto nástroje v, v komplikovaných situáciách? Mm. E, a teda pomôcť e, štátom v tom, že by mohli byť oveľa silnejšie a suverenejšie, keby pre, e, prebrali našu pomoc. Mm, ďakujem. Začnem s tou poslednou otázkou a potom sa vrátim k Sudánu. Zodpovednosť chrániť, je, to je veľmi fascinujúca otázka a v valnom zhromaždení o tom bola veľmi zaujímavá diskusia asi pred mesiacom. Samozrejme, táto koncepcia stále e, funguje e, v členských krajinách. Ide o to, ako sa to implementuje e, ako sa táto koncepcia vníma, ehm, e, prečo sa e, uplatňuje selektívne a nie všeobecne vo všetkých prípadoch. To sú veľmi e, zaujímavé diskusie a ehm, myslím, že aj v tomto parlamente to ehm, môže byť veľmi podnetná diskusia a je to vlastne výzvou všetkých členských krajín. Keďže ste sám ste boli zaangažovaní takto e, dôležitého e, konceptu koncepcie, e, ste sa zaoberali aj aspektom skladania účtov Mm, a toto ma teda privádza k zodpovednosti eh, vedúcich osobností vlád, aby zohľadňovali medzinárodné normy, štandardy. Eh, a eh, vlastne mm, otázku porušovania humanitárnych zákonov a ľudských práv. Zistíte, že E, táto koncepcia e, naďalej vyvoláva e, veľmi rušnú debatu a chcem vám odporučiť, že ak máte čas, si prečítať priebeh tejto diskusie v rámci valného zhromaždenia. Vytvárali sa rozličné bloky jednotlivých štátov, ale na druhej strane dochádzalo ku konsensu a všetci sa dohodli, že toto je veľmi relevantná záležitosť, ktorú treba nadalej sledovať a monitorovať. Je to vlastne súčasťou e, spoločného kolektívneho vedomia. Čo sa týka Sudánu, aby som sa nevyhnul, nevyhol e, e, odpovedí kolegu z afrického oddelenia, nemám tu na nešťastie, ale generálny tajomník e, využíval e, e, tento spôsob a bol teda nasadený ako SRSG v Sudáne. Zasa e, išlo o to prejaviť e, OSN ako koherentnú organizáciu a jednotnú organizáciu a integrovať všetky aspekty e, e, a harmonizovať e, prístupy. Myslím, že v teda toto sú prvé voľby po 39 rokoch. Mnoho generácií vlastne vôbec voľby nezažili a určite je to politicky veľmi komplikovaná situácia, ale ako viete, voľby sú vlastne hlavným základom um, ehm, mirových snažení. Zažení EU vyslalo vyše 100 ehm, pozorovateľov, e, ktorí dokumentujú, ako prebiehajú tieto voľby. Je to obrovská Eh, výzva, problém. Je to obrovská krajina s obrovskými problémami a celý priebeh a organizácia volieb je mimoriadne eh, komplikovaná. A tri štvrti krajiny e, sú nedostupné a je tu veľmi komplexná situácia, zložitá situácia. Je to e, otázka logistiky, e, politiky, bezpečnosti. Čo je dôležité, je, ako medzinárodné spoločenstvo sa bude angažovať v Sudáne, najmä keď sa príde k druhému prvku dohody, referendu na juhu Sudánu Myslím si, že počas nasledujúcich mesiacov e, pozornosť sa sústredí práve na túto záležitosť. Čo to bude znamenať pre Sudán, pre celý región, pre Africkú úniu, ktorú ste spomenuli? E, vzťahy, ktoré máme s Africkou úniou, sú vynikajúce. Máme nielen e, priame úrady, spoločne budujeme novú kapacitu, poskytujeme podporu Somálsku, Sudanu, regionu Veľkých jazier, Máme veľmi dobrú spoluprácu a súčinnosť. Toto je organizácia, s ktorou máme asi najsilnejšie vzťahy, ale e, problematika Sudanu bude mimoriadne náročná pre celý kontinent a do akej miery sa nám podarí e, podporiť e, budovanie kapacít aj volebných orgánov. Nejde o voľby, ktoré organizuje OSN, ale organizujú to sudánske orgány a e, OSN ich podporuje aj vďaka veľmi dôležitej e, finančnej pomoci príspevku Európskej únie, ktorý umožňuje OSN, i keď neskoro, lebo niektoré prostriedky prišli naozaj neskoro, ale závisí to aj s vašimi postupmi a nástrojmi. Existujú viaceré finančné možnosti, je to obrovská výzva Radili sme sa s vašimi kolegami, pokiaľ ide aj o pozorovateľské misie e, na voľbách. E, budeme e, musieť veľmi pozorne sledovať realizáciu usporiadania referenda. Myslím si, že aj voľby a referendum v Sudane sú veľmi navzájom prepojené. A teraz by som chcel požiadať pána Albertiniho, aby sa ujal predsedníctva. Ďakujem pekne za tieto záverečné slova. Milý kolega, v mene všetkých by som sa vám rád poďakoval za vaše veľmi precízne odpovede. Poukázali ste na spoluprácu, ktorá medzi nami existuje. Máme tu nové vzťahy s OSN nové horizonty sa objavili, nové očakávania. Lisabonská zmluva je v tejto súvislosti veľmi dôležitá, aby sa vzťahy e, s OSN dostali do popredia, kde už v podstate sú. Som za veľmi úzku spoluprácu a dnešná debata je dôkazom toho že spolupráca je dobrá. Znamená to, že aj ďalej budeme spolupracovať a veľmi si ceníme vaše otvorené slovo.